Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Zápisnice a prijaté texty za zasadnutie 12. mája sú k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky? E, zdá sa, že nie. Tak ako 12.